E, dzień dobry. Witam Państwa na... Dobré ráno všetkým. Rád by som vás privítal na nasledujúcom zasadnutí Európskeho parlamentu. Toto zasadnutie týmto otváram. Sú tu predseda Európskej rady, je tu pán Van Rompuy, je tu predseda Európskej komisie, je tu pán komisár Prvým bodom na programe je vyhlásenie predsedu Európskej rady o záveroch zo stretnutia Európskej rady 24. a 25. marca. Teraz odovzdávam slovo predsedovi Európskej rady Hermanovi van Rompojovi. Ďakujem, pán predseda. Júdci, pán predseda. Vážený Pán predseda, vážený pán predseda Európskej komisie, ctení poslanci Európskeho parlamentu. Za 49 dní som predsedal trom stretnutiam Európskej rady